Učíme tento proces nerozhodovania a nájdime nejaký efektívny spôsob, eh, ako vyriešiť túto otázku v EÚ. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán Tavareš. Nemáme žiadne eh, návrhy na úpravu ani pozmeňovacie návrhy. Stanovisko rady je preto tým schválené v súlade s článkom 74 rokovacieho poriadku. Predseda podpíše toto rozhodnutie eh, spolu s predsedom rady v priebehu tohto popoludnia. Teraz prejdeme k správe Moreira.